Otváram dnešné plenárne zasadnutie. Pán Verhofstadt, poprosím vás. La semaine dernière. Minulý týždeň sme sa s veľkým smutkom dozvedeli o zos